Chers collègues, la séance est ouverte. Je voudrais saluer le retour. No, ďakujem. Otvárame zasadnutie. Ďakujem za návrat pani Riada. No a všetkých obľad jediná prehraná bitka je tá, ktorú nevidím. No a som rád, že v našich ste stále medzi nami. Takže ďakujem, že ste tu. No a teraz eh, k programu rád by som vám naznačil, eh, že budeme hlasovať eh, o bode 12 po bode 8. No a ak nie sú žiadne námietky, tak navrhujem, aby tento program bol takto prijatý. Rozhodnutia koordinátorov z 21. novembra sú v zápisnici. A ak nie je, žiad, ak nebudú žiadne námietky, tak tieto rozhodnutia budú prijaté. No a rád by som vám ešte oznámil eh, dve dôležité novinky. Skupina SAD vymenovala pána Vladimíra Maňku za spravodajcu za ostatné časti rozpočtu 2020 eh, a skupina EPP eh, Moniku Holmajer za všeobecnú spravodajkňu diel 3. Takže Takže berte na vedomie menovanie pánu Maňku, pána Maňku a pani Holmajeri Ja myslím, že to je dobre. No a ďakujeme im a gratulujeme za ich opätovné vymenovanie a zvolenie. No a ďalej prídeme k návrhu zápisnice z 21. novembra. Ak nebudú žiadne námietky, tak táto zápisnica je prijatá. No a dnes sa e, nás čaká veľmi nabitý program. Prvým bodom, o ktorom budeme hovoriť, e, e, chcel by som povedať, len pred, pred týždňom podporili trialóg, ktorý by mal prijať nový rozpočet na rok 2020 19, pretože zmierovanie zlyhalo. Tento nový návrh bol predložený komisárom Ettingerom pred eh, výborom 3. decembra. 4. sme sa stretli s radou na trialógu, no a tento tri trialóg, ktorý končil, skončil v noci, ale nie až tak veľmi neskoro, chvíľu pred polnocou, a nám umožnil prijať provizornú dohodu, ktorý 5. decembra, ktorú 5. decembra dostali naši koordinátori, ktorí ktorá 7. decembra bola postúpená na Koreper a Koreper e, predložil pozitívne stanovisko. No a predtým, než prejdeme k rozpočtovým návrhom k stanovisku rady a novom e, uznesení v rámci dnešného hlasovania, tak by som dal slovo nášmu všeobecnému spravodajcovi Danielemu Viotimu, ktorý odvedol vynikajúcu prácu spolu s kolegami Jensom Gajerom a Pavlom Rybigom, spolu s tieňovými spravodajcami, všetkými poradcami, všetkými členmi zmierovacieho výboru. No a rád, že to zvládli a že sa nám podarilo no, dosiahnuť dohodu na trialogu z 5. decembra. Takže vážený pán spravodajca všeobecný, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som chcel poďakovať všetkým prítomným kolegom. Úvodom by som sa chcel nadviezať na to, čo ste povedali eh, ohľadom záverov. Ako um, všeobecný spravodajca nebudem zasahovať do ostatných oddielov a do tieňových spravodajcov, ale tento úspech môžem e, právom označiť za úspech. A vďačíme za to celému Európskemu parlamentu, ďakujeme tomuto výboru, poslancom Európskeho parlamentu, ktorí e, vedeli mm, jednoznačný mandát v marci, e, v júli a napokon počas hlasovania o rozpočte. môj názor ohľadom dohody e, spočíva v tom, že je úspešná, pretože požiadavky parlamentu, ktoré boli vyjadrené pri viacerých príležitostiach, e, či už všeobecným spravodajcom alebo um, vyjednávacou delegáciou, e, mm, spočíval v tom, aby sme mali presvedčivých eh, eh, protiažkov na strane eh, rady ehm, aj vo vzťahu k mechanizmu pre utečencov v Turecku. Ide o miliardu z rozpočtu pre tento nástroj. A tak sa udialo bez toho, aby sa rada pýtala na mm, Euró- názor Európskeho parlamentu. Naša požiadavka ehm, spočívala v tom, aby jedna miliarda išla do nástroje do, e, utečen- pre utečencov, čiže ehm, jedna miliarda nových peniazí a jedna miliarda pre záväzky. A mm, parlamentu napokon sa podarilo dosiahnuť e, žiaduci výsledok pretože e, výsledkom rokovaní je narast e, výdavkov o 943 miliónov eur. A to je výnimočný výsledok podľa môjho názoru. Samozrejme, je to aj opačná strana mince, to je nepopierateľné. skromne eh, musím uznať, že napokon eh, sme prehrali. Totiž v oktobri, keď komisia chcela eh, pridať do diskusie aktiváciu článku 15 bod 3 toho článku, o ktorom sme veľmi podrobne debatovali, nám sa e, vtedy nepodarilo um, úspešne brániť sa. Netrvali sme dostatočne presvedčivo na tom, aby poprvýkrát bolo e, možné využiť prostriedky e, získané na základe zrušenia záväzkov. My sme s radou neboli na to pripravení. Potom sme sa pustili do práce a v každom prípade ja e, vykladám e, záverečný výsledok tak, že sme dosahli maximum e, možného pre našich občanov. A neopeli sme na princípoch, pán predseda. Myslím si, že naša delegácia Eh, si počínala veľmi dobre. Počas eh, eh, prvého zmerovacieho konania sme sa rozhodli, že nebudeme ďalej rokovať, pretože v tom čase rada si počínala veľmi agresívne voči parlamentu. A napokon sa nám podarilo preukázať, že aj napriek tomu, že parlament nedosiahol všetko z hľadiska princípov, pri najmenšom sa nám podarilo e, vydobiť e, e, niečo veľmi dôležité, pokiaľ ide o hospodársky príspevok do budúce, budúcnosti Európskej únie. Nebudem podrobne o tom hovoriť, chcem ušetriť čas. Vy ste boli veľmi trpezliví, vy ste študovali všetky dokumenty, viete, kde máme navýšenie záväzkov pre budúci rok a preto stanovisko spravodajcu spočíva v tom, že môžeme e, hlasovať za. A o to by som vás chcel požiadať. A to aj napriek tomu, e, že máme tu e, nerovnaké politické stanoviská. Napokon si myslím, že treba zahlasovať za návrh rozpočtu pre budúci rok bez toho, aby sme e, e, si mysleli, že sme absolútne skvelé. Ale v každom prípade sme sa snažili o maximum, bránili sme politické priority parlamentu a budeme môcť pozrieť sa z očí v oči európskym občanom. Budeme mať k dispozícii podstatne viac zdrojov, než sme pôvodne očakávali na začiatku zmierovacieho konania. Toľko moje politické e, hodnotenie. Ak by ste si to prijali, môžem vám poskytnúť podrobnosti e, technickej povahy, ale myslím si, že tieto čísla e, veľmi dobre poznáte. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne, pán všeobecný spravodajca. Ďakujeme za to, že ste nám predložili vašu pozíciu, za to, že sme dostali aj pozitívne stanovisko v rokovaní sme boli silní, pretože sme boli zjednotení. No a slovo teraz dostane Paul Rubik, nech sa páči. Ja bude... Ďakujem veľmi pekne. My, pán Vinoty nám dal množstvo návrhov a v neposlednej miere aj toto viedlo k úspechu nášmu pánovi predsedovi. Sa chcem poďakovať za jeho trpezlivosť, že zostal vlastne až do konca a že sme vlastne mohli dosiahnuť taký výsledok, ktorý nás troch potom e, v podstate viedol k tomu, že sme si mohli súhlasiť. Pán kolega Gajer, ktorý to už urobil všetko pred, predtým a tú predprípravu, takisto chcem poďakovať. Myslím si, že to všetko prebehlo veľmi optimálne. E, v tom heading máme e, pánom pri tých záväzkoch, tam sme dosiahli v parlamente, tam sme mohli pre, tam sme mohli presadiť, eh, že v rámci európskej eh, politiky, že to bolo nezmenené, to znamená, že sa nasledoval eh, návrh parlamentu a toto sa pretavilo do položiek, tento sa akceptoval, čo sa rady týka, tam bola džentlmenská dohoda ako vždy a čo sa týka ochrancu osobných údajov, tam to bolo viac menej symbolický akt, akt že um, to bolo akceptované zo strany parlamentu. Veľmi ma to teší, že súdny dvor dostal 5 ďalších služobných postov a e, takisto prostriedky na mzdy takmer e, vo výške pol, miliard, pol milióna eur. Um, čo sa týka európskeho zahraničnej služby, tam je 1,2 milióna eur. Um, potom 4,2 milióna na rôzne odmeňovacie eh, línie, ktoré sa doteraz neboli, eh, nepoužívali, ktoré boli krátené, takisto eh, boli náklady na budovy krátené, ale to, čo ja som viac, viac menej veľmi spokojný. Najdôležitejšie pre nás bolo dostať, dospieť ku konsenzu pre rok 2019. Vieme, že volebný rok nikdy nie je nejakým jednoduchým rokom. Je potrebné, aby sme rokovali a aby sme nás pod podporovali takisto našich pracovníkov, našich asistentov. Myslím si, že bolo dôležité, aby sme tu vyslali silné posolstvo a, súdržné, a súdržnosť, ukázali súdržnosť a e, sme ukázali, že všetci ťaháme za jeden povraz. A toto bolo základom e, nakoniec toho, že sme dospeli k takému zdarnému výsledku. Ešte raz srdečná ďaká. E, Ďakujem veľmi pekne. Vy ste nám vysvetlili všetky dôležité parlamenty, aj rakúskeho predsedníctva. Slotras teraz Jens Geier. Um. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som eh, posunul komplimenty aj smerom ku kolegom. Späť, myslím si, že tá spolupráca bola veľmi dobrá v týme eh, Ehm, sme vás vlastne spolupracovali s celým výborom a celý ten, teda celý výbor, celý e, zmierčí výbor e, pracoval veľmi dobre e, spolu a bolo to veľmi zaujímavé, zaujímavý sociálny proces, tak povediac ehm, tie rokovania s radou, ktorý, ktorá poskytla a v tej rokovacej v tej delegácii ktorá spoločne rokovala. Tam sme išli nadmieru rôznych politických, politických rozhodnutí, takže to bolo veľmi zaujímavé. Do, dovolte mi, aby som sa pripojil k tomu, čo povedali moje predrečníci. Samozrejme, e, takisto chcem poďakovať týmu, rokovaciemu a e, politickej skupiny, ktorá excelentne s nami spolupracovala. Čo sa týka agentúr, tam je veľmi zaujímavá situácia, pretože máme tu niečo, čo je neobvyklé, čo sa stalo pri rokovaniach. A to bola vlastne pozícia parlamentu, pri najmenšom, čo sa týka psychológie, že tá pozícia bola bližšie k pozícii rade ako komisie, lepšie povedané. To znamená, že so zástupcami rady sme si dosť dobre rozumeli a komisia bola taká zdržanlivá. Ale pokiaľ išlo o podporu agentúr, tak to bolo často tak, že práve parlament väčšinou hovoril, že ty predsa majú rozšírenie kompetencií a musíme tam viacej urobiť. A komisia nebola síce proti, ale bola taká zdržanlivá práve v tomto. Rada mala takisto svoje určité bariéry a rozpočet e, celkovo nesmel narásť v rámci tých prostriedkov, Eh, pre agentúry, ktoré boli, eh, ktoré boli eh, navrhnuté. V rámci DPH sa tam dalo niečo poposúvať, ale naraz ten rozpočet nemohol ako taký a preto sme sa mohli dohodnúť na určitej linii, ktorá bola relatívne konzekventná, že sa krátili zahraničné výjazdy a že sa vlastne hovorilo o veciach, ktoré vzniknú až v roku 2019, aby sme hovorili, že keď nemáme teraz právny základ, tak možno teraz ktorý sa vytvorí v podstate až po vytvorení eh, nové, a postavení nového parlamentu v roku 2019, v takom relatívne krátkom čase, tak potom tam si môžeme, môžeme teda tie prostriedky vlastne presunúť do tých položiek, kde to momentálne horí. Takže sa niektorým agentúram rozšíril personálny stav, mali určite, mohli si tu splniť niektoré priority, ktoré mali, to je pekné, ale nepekné, nie také pekné je, E, e, že v tých joint, v tých joint conclusions tam je vlastne dosiahnutie, e, dosiahnutie 5-percentného znižovania personálu v agentúrach. Ďakujem pekne. A teraz dostanem slovo tieňový spravodajca, alebo tým tieňovým spravodajcom, ktorí sú prítomní. Pán Tarand, chceli by ste niečo povedať? predniesť. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel len vysvetliť, že celý víkend som zvažoval moje možnosti. Hovoril som so socialistami a demokratmi a kresťanmi a demokraty a dokonca aj ALDE. A ja som sa rozhodol, že nevyužijem tú jadrovú možnosť a nepredložím teda žiadne pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za toto gesto, pretože my by sme museli postupovať alebo hlasovať článko 15.3 a to by bolo nebezpečné. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa takto rozhodli. Pani Niriada, vyhovujem vám takýto rozpočet. Ja myslím, že nikto nebude na 100% spokojný so žiadnym rozpočtom. Chcel by som zablahoželať k odvedenej práci. Samozrejme, opätovne som hovoril o tom, že to bude poprvýkrát, e, že budeme mať delegovanú e, e, čiaru, líniu pre obranu. A všetci súhlasíme s tým, že najväčšia existenciálna hrozba je zmena klímy Eh, blahoželám eh, celému týmu za odvedenú, k odvedenej práci a už viac tomu nemám čo dodať. Eh, Vy ste ochotná, pripravená pustiť sa do práce v nadchádzajúcich dňoch pred Vianocami na novom zmierovacom výbore? No, myslím si, že sa nechám presvedčiť. Azda. Je, je salue No. Pozmejúce návrhy, ktoré ste prijali. No a ak by bol jeden z nich prijatý, čo je, čo je len jeden prijatý, tak eh, to bude znamenať, že padne tá dohoda z trialógu. Dobre. A teraz sa tieňoví spravodajcovia pre ostatné časti pani Gardia Zabal. Ďakujem pekne, pán, pán predseda. Máme nabitý program, takže rýchlo by som chcela poďakovať celému týmu napriek všetkým problémom. E, je to predsa len dobrá dohoda a hádam najlepšia možná, možno nie v e, e, rozpočtu, ale počas e, ostatných troch rokov. Blahoželám a ďakujem ešte raz veľmi pekne. Termino buty, Áno. Dobre. V roku 2014 sme začali zlyhaním zmierovacieho výboru a tým istým aj končíme a dohodou v trialógu. Dobre, chcel by sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Nie? No dobre. Takže ja ďakujem všetkým aktérom za to, že prispeli k tomuto úspechu a hlavne e, sekretariátu výboru pre rozpočet, ktorý odviedol vynikajúcu a vynimočnú prácu a myslím, že by sme im mohli aj zatlieskať. Dobre, je 20.00. No a prejdeme k prvému hlasovaniu. Ide o zmenu štatutu Európskej investičnej banky týkajúci sa Brexitu. Pani Gardia Zabal. Prednostnila zjednodušený postup. No, pani Gardia Zabal nám teraz povie, čo treba robiť k tejto téme. Ďakujem, pán predseda. Nikdy človek nechce hlasovať o takýchto záležitosť. Musíme eh, eh, zmeniť eh, sídlo EIB v súvislosti s Brexitom a mm, vzhľadom na najnovšie udalosti neviem, či sa napokon udeje. Napriek tomu musíme sa mm, maximálne snažiť a napokon teraz ide o participáciu na hlavnom meste EIB vzhľadom na možný budúci odchod e, Spojeného kráľovstva. Už sme viackrát e, hovorili o tom v našom výbore. Žiadame členských štátov, aby potom, keď sa Spojené kráľovstvo stiahne z EIB, budeme ich žiadať, aby e, kompenzovali tento e, odchod e, navýšením kapitálu, aby sme mohli naďalej investovať. Ale mm, pokiaľ ide o správny orgán EIB, rozhodnutie e, sa už urobilo a potom po odchode z Spojeného kráľovstva musíme navrhnúť nové sídlo. Dobre, takže vy máte pozitívne stanovisko. No a teraz sa vyjadríme. No, chcel by niekto vyjadriť svoj názor k tejto téme. Kto by si želal vystúpiť? Zase niekto? A nie, pán Howard, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nechcem to nejako predlžovať a nechcem podrobne sa vedrovať k týmto návrhom, pretože eh, to sa eh, zrealizuje iba vtedy, ak Spojené kráľovstvo odíde. A nie som si istý, eh, pokiaľ ide o samotné hlasovanie, pretože ide o nejaký prerušený proces. A V každom prípade by som nechcel osobne e, podporil niečo, čo by e, podporilo odchod Spojeného kráľovstva. Za obvyklých okolností by som sa zdržal. Chcem, aby ste to poznačili do zápisnice. Dobre, zaznamenávam si vaše vyjadrenie. No a Veľká Británia bude môcť dúfam, že Veľká Británia sa vyjadrí pred 29. marcom alebo počas prechodného obdobia. Tak aby som uistil pána Ašforda tiež. No a to je rozhodnutie, ktoré dnes vyjadril Európsky súdny dvor. Dobre, pán Howard sa zdrží pri hlasovaní, ale nie je to hlasovanie, ak nie sú žiadne námietky tak to stanovisko, ktoré navrhujem pani Gardia Zabal, výbor pre rozpočet schváli. Pán Tarant, nemám žiadne pripomienky, to je vynikajúci návrh. Ja som chcel len ukázať, že to podporujem. Ak Veľká Británia nezostane, tak sa s nami aspoň zdrží. V každom prípade. Dobre, takže Náš výbor sa bude držať odporúčaní našej spravodajkyne. No a teraz hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2019. No a prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené k predložené radou na Koreper týždeň. Pozícia e, rady reflektuje spoločné stanovisko, na ktoré sa dohodlo na trialógu. návrhu rozpočtu, ak bude schválený teraz, ak, by, ak má byť schválený ešte tento týždeň, nemôžeme hlasovať za žiadny pozmeňujúci návrh. Bolo predložených 98 pozmeňujúcich návrhov. No a 11 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených. Mm, výboru rovnakej skupiny. No a ja navrhujem, aby hlasovali na blok o všetkých pozmeňujúcich návrhoch a spravodajca odporúča hlasovať proti tomuto bloku. No a ak sa bude hlasovať za pozmeňujúce návrhy, tak tá dohoda padá. Takže máme tu 10-minútový predstih proti plánu hlasovania, takže teraz neviem, čo robíte. Dobre, takže k eh, tomu hlasovaniu unblock. Pani Miriada, súhlasíte? kresle, pán predseda, ja navrhujem, aby sme prestali penalizovať tých, ktorí sú tu a mali by sme pristúpiť k hlasovaniu. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem. Ja, aby sme hlasovali o tomto návrhu, je prijatý jednomyselne, takže budeme pokračovať v hlasovaní. Takže budeme hlasovať unblock k tým 98 pozmeňujúcim návrhom ktorý, ktorý predložila skupina GUE. No a je to nominálne hlasovanie, takže prosím, hlasujte, hlasovanie je otvorené. K tomu hlasovaniu unblock. Tí, ktorí sú za tieto pozmeňujúce návrhy, hlasujú pozitívne, tí, ktorí sú proti týmto pozmeňujúcim návrhom, hlasujú negatívne. A môžete sa aj zdržať, samozrejme. No a hlasovanie ukončené. Tieto pozmeňujúce návrhy boli zamietnuté 18 hlasmi proti dvom a traja sa zdržali. Dobre. No a teraz budeme eh, hlasovať o uznesení. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A budeme hlasovať elektronicky. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté 13 hlasmi proti 11. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 3 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? schválený. Kompromis číslo 1, to je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz k celému návrhu, takto pozmenenému, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. hlasovanie ukončené. A to z nej nebolo. Prijaté 17 hlasmi za, 2, 2, 2 proti a 5 sa zdržali. No a teraz budeme hlasovať o mobilizácii nástroja flexibility. Nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy. Takže menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené 20 hlasmi za, 2 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme spravodajcovi. Alebo teda dvaja sa zdržali, prepačte. Mobilizácia fondu Solidarity je o 2019, dnes tu tiež žiadne pozmenujúce návrhy. Menovite hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 23 hlasov za, 1 sa zdržal a nikto nehlasoval proti. A teraz budeme hlasovať o, o fonde re, regionálnom fonde a koheznom fonde. Ústny pozmenujúci návrh k pozmenujúcemu návrhu 23, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 24 bol stiahnutý, pozmeňujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1, 4 a 3, ktorý môžeme hlasovať spoločne, kto je za, proti, zdržali sa, to si overíme. Elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené 16 hlasmi proti 7, jeden sa zdržal. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí 27 za, proti, zdržali sa prijatí pozmeňujúci návrh 2 a 5 tých môžeme hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý 29 za. Proti? Zdržali sa prijatý 30 za. Proti? Zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže budeme hlasovať elektronicky. Hlasujte prosím. Hlasovanie ukončené. A bol zamietnutý 17 hlasmi proti 8 kompromis číslo 1 za. Proti zdržali sa prijatí. kompromis číslo 2, 21 Áno, 21. sa na 21 za, proti. Áno, kompromis číslo 1 bol prijatý, takže Dobre, tak prepačte mi ešte raz pozmeňujúci na 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 20 za. Takže tento je bezpredmetný, pretože 21 bola prijatá. Takže budeme hlasovať o prvej časti 20. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí 7 za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 50 za, proti, zdržali sa, to si overíme elektronicky. Hlasujte prosím, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 16 hlasmi proti 9, jeden sa zdržal. 51, 54 a 22. My môžeme hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 52 za. Proti? Zdržali sa prijatí 53 za. Proti? Zdržali sa prijatí 55 za, proti, zdržali sa, prijatí. 56 za, proti. To nebolo úplne jasné k tomu návrhu 56, takže hlasujte prosím. Hlasovanie ukončené. Bol prijatý 16 hlasmi proti 9, 10 a 1 sa zdržal. 57 za, proti, zdržali sa prijatí. 58, 59 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz celému textu menovitom hlasovaní hlasujete. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené a bolo to schválené 25 hlasmi za, 1 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme spravodajcovi. A teraz k správe Jensa Gajera vykonávanie právnych ustanovení o spoločných vyhlásení o zabezpečí parlamentné kontroly nad agentúrami, pozmeňujúce 1 za, proti, zdržali sa prijatí 2 za proti, zdržali sa prijaté, 2. 4 za, proti, zdržali sa prijaté 5 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý 7 za, proti, zdržali sa prijatý 8 za, proti, zdržali sa prijaté 9 za, proti, zdržali sa prijatý 10 za, proti, zdržali sa prijatý. A teraz menovité hlasovanie o celom texte. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Schválené 24 hlasov za, 1 proti, 2 sa zdržali. Gratulujeme Jancovi Gajerovi. A teraz e, Európska pohraničná a pobrežná stráž. správa Jensa Gajera, pozmeňujúci návrh 2, 3, 4. Môžeme hlasovať eh. za, proti, zdržali sa, hovoríme si to v menovitom hlasovaní. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené 15 hlasmi proti 12, nikto sa nezdržal. 12 za, proti, zdržali sa schválené 13 za, proti, zdržali sa schválené 4 za, proti, zdržali sa schválené 5 za, proti, zdržali sa schválené 6 za, proti, zdržali sa schválené 6, alebo 14 za, proti, zdržali sa schválený 15 za, proti, a to si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. No to zamietnuté. 15 hlasmi proti 11, s tým jeden sa zdržal. Pozmeňujúci návrh 7. S ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, schválený 9. Je bezpredmetný, tak ako aj 11. 8 za, proti, zdržali sa schválení 10 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz celému textu menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené. 21 hlasov za, a 5 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme spravodajcovi. A teraz eh, spoločné ustanovenie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, koheznom fonde a ďalších fondoch, správca Siegfried Muresan. Máme, nemáme kompromisy, ale môžeme hlasovať unblock. Tie boli pripravené na to, aby sme reagovali na potrebu koherentnosti. Takže ak nie sú žiadne námietky, tak tu dohoda, aby sme mohli postupovať pomocou hlasovaní unblock, aby sme zaistili koherentnosť textu, o ktorom hlasujeme. Takže prvý blok, ktorý sa týka pozmeňujúci návrh 27, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 125, 126, 134, 192, 31 a 36. K tomu tam blok, kto je za. Qui est contre? Kto je proti? Držali sa. Prejdeme pozmeňujúci 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 45 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať, takže e, elektronické hlasovanie, nie, elektronické hlasovanie sa páči. No, hlasovanie, končím hlasovanie. Bolo to prijaté 18 k Takže to bola 43, 44 za, proti zdržali sa zamietnuté, 47, kto je za, proti zdržali sa prijatý, 48 za, proti zdržali sa. No toto tiež nie je úplne jasné, musíme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. to bolo zamietnuté 21 k 5. Ďakujem. Takže potom mi to ukazujete rukami trošku lepšie. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 50 za, proti, zdržali sa. Mm, neboli všetky ruky hore. Takže urobme to znova. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Takže končím hlasovanie. Zamietnuté 15 10 hlasom. Jeden sa zdržalo. Ďalší blok. Pozňovacie návrhy. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63. Takže kto je za tento blok? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tento blok je zamietnutý. 62. To je za. Mhm. Takže prijatý 64. Kto je proti? Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí 65 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 67 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 68 a 69 robíme spolu za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 71 za, proti. Toto nie je úplne jasné, takže elektronicky nech sa páči, 71. Končím hlasovanie a bol zamietnutý 15 11. No, bolo to na gesto. 72 za, proti, držali sa. Zamietnutý trojka za, proti. No, to je 73 za, proti, držali sa prijatí, 74 za, proti, zdržali sa prijatí, 70 E, Keď a odpadá 76 za, proti, žali sa. Myslím, že je prijatý, ale musíme to skontrolovať, takže 76 hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Bol prijatý 16 hlasmi proti 12. 77 odpadá. 78 tiež. 79 tiež. Takže 80 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 81 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 82 odpadá. 83 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 84 za. Proti Zdržali sa. Prijatý. Z 86 za. Proti. To musíme skontrolovať. Takže 86 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo zamietnutý 80, 10, 70, 87 za, proti. Zdržali sa. To si musíme skontrolovať rovnako ako vojenské financovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 15, 13, 88 za, proti. Nie všetci hlasovali. Takže poprosím ešte raz elektronicky. 88. Otváram hlasovanie. Skončilo hlasovanie. Strán 14. Takže zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A 91 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 94 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme, 94. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. bolo to prijato 15 hlasmi proti 13. 95 za, proti držali sa zamietnutí, 96 za, proti zdržali sa zamietnutí, 97 za, proti zdržali sa zamietnutí, 98 za, proti zdržali sa zamietnuté, 99 za, proti zdržali sa. To si musíme skontrolovať, takže elektronicky 99 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté 19 až 9. Dobre, potom máme ako ďalšie blok. To je, to je 100 až 106, e, to je za, proti, to sa zdržal. Program. Zažil 107 za, proti, to nie je úplne jasné, takže budeme hlasovať elektronicky 107. Nech sa páči. Končím hlasovanie. A potom ehm, pre 18 10. Ďalší blok. 108, 109, 110, 111, 112, 113. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 114. Kto je za? Kto je proti? Žali sa. Zamietnuté 115. To je za. To je proti. sa. Prijatý. 116. To je kompatibilné so 114. To je 114. 116. To je za, proti, zdržali sa. To je zamietnuté 117, 17 je za, proti, zdržali sa prijatí, 118 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 119 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 120 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 122 za, proti, zdržali sa ale zamietnuté 123 za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz mám ďalší blok 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132. V hlasujeme v bloku, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 133 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutý ďalší blok 136, 7, 8, 9, 4, 140, 141, 142, 143, 144, 45, 46, 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 148, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Vlastne som nevidel všetky, všetky ruky a preto to musíme skontrolovať elektronicky 148, otváram hlasovať. Hlasovali všetci, prosím. Nie? Teraz je hlasovanie ukončené. A prijatý 17 10 hlasom. Takže 149, je za, kto je proti. Toto nie je jasné. Niektorí nedvíhate riadne ruky. Ešte raz otváram elektronické hlasovanie. 149. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. 19, 9, 150. Kto je za? Kto je proti? Kto sa Prijatý. 151. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. To je 152. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 153. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 154 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 153 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 156 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 157 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 158 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 159 za, proti, držali sa zamietnuté, 160 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, lebo nikto neviaže riadne ruky, takže skontrolujeme elektronicky 160 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. dosť e, zamietnuté veľko väčšinou, ale hlas, ale dvíhajte skutočne poriadne tie ruky, aby sme nemuseli stále hlasovať elektronicky. Takže pozmeňací návrh číslo 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 161 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 162 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 163 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 164 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 165 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 166 a 160 a spolu za, proti, zdržali sa prijatí. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 168 a 8 spolu, za, proti, zdržali sa, prijatí. 169 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 170 za, proti, zdržali sa, prijatí. 9 za, proti, zdržali sa, prijatí desina za, proti, zdržali sa prijatí, 181 a 182. spoločne, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 175 e, za, proti, zdržali sa prijatí, 13 za,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 prijatý, 21 za, proti, Izraeli sa prijatý, 151, 51, pardon, za, proti, Izraeli sa zamietnutý, 184 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 177 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 178 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 37, to je, nie, ten odpadá, potom prejdeme na 189 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 180 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 181 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 182 za, proti. Toto nie je úplne jasné, takže elektronicky 182. Končím hlasovanie veľmi jasná preváha a nebolo to jasné, keď si dvíhali hlava. E, pardon, si dvíhali ruky. 183 um, za, proti, zdržali sa prijatí. 184 za, proti, nie, ten odpadá. 185 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 22 za, proti, zdržali sa prijatí, 186 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 za, proti, a prijatí, 187 zamietnutí, 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 188 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 25 za, proti, zdržali sa prijatí, 189 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 190 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 26 za, proti, zdržali sa prijatí, 191 za, proti, zdržali sa zamietnutí, úvodné ustanovenia 28 za, proti. Zdržali sa. Ehm, to musíme zase preveriť elektronicky. Ehm, otváram hlasovanie. Ehm, končím hlasovanie. O 15-14, takže veľmi natesno. Takže to bola tá 28. A teraz tu máme kompromis číslo 3. To je za? to je proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 4. to je za? to je proti? Zdržali sa prijatí. Podmienovací návrh 32 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa. No, to si musíme skontrolovať. Takže 34 ešte raz. Otváram hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý 28. A teraz 35 ešte, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal a zamietnuté. Teraz za záverečné hlasovanie, menovite nech sa páči, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Mm, ešte nie. Ešte niekto chýba. No, dobre. Dobre, končím hlasovanie. Bolo to prijaté 20 hlasmi proti trom s dvoma zdržaniami sa. Takže srdečné blahoželanie pánovi spravodajcovi. A teraz prejdeme eh, k ďalšiemu hlasovaniu nástroja e, spolupráce. 11 za proti zdr... 88 za proti zdržali sa schválený. 89 za proti zdržali sa zamietnutý. 12 za Prepačte. 12, 13, 14, 14, 18, 19, 20, 20 23. Hlasujeme blok. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Niektoré pozmeňujúce návrhy odpadli. 80, 90, 91, 94, 95, 98 tieto pozmeňujúce návrhy odpadli. Kompromisný návrh A za, proti. Overíme to. Hlasujeme elektronicky. Kompromisný návrh A. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Je to schválené 14 ku 12. 25, 65. Môžeme hlasovať spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 26 za? Proti? Overíme to elektronicky. 26. -ka. Uzatváram hlasovanie. Neprešlo to. 13 a 13. Jeden sa zdržal. 27 za, proti, zdržali sa. Schválené 28 za, proti, zdržali sa. Schválené 29 za, proti, zdržali sa. Schválené 30 za, proti. Overíme to. 30. Hlasujeme elektronicky. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 11, 2, 2 zdržali. 29 za, proti. N 99, opravujem sa. Za, proti, zdržali sa. E, zamieta sa 31 za, proti, zdržali sa. Schválený. 32 za, proti, zdržali sa. Schválený. 33 je 66. Hlasujeme spolu. Kto je za? Proti zdržali sa schválený. 34 za. Proti zdržali sa schválení. 35 za. Proti zdržali sa. Overíme to elektronicky. 35. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 14 ku 13. 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 36 za, proti, zdržali sa schválený. 67, 68, 69 spoločne. Zdržali sa. Budeme to musieť overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 14 ku 13. 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 102 za, e, odpadá, 37 za, proti, zdržali sa, schválený. 38 za, proti, zdržali sa, preveríme to, hlasujeme elektronicky. 38. Všetci ste hlasovali, prosím. Končím hlasovanie. Schválené 14 ku 12. To bolo 38. 101. Za, proti. Zdržali sa. Musíme to overiť elektronicky. 101. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 15 ku 12. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa. Overíme to elektronicky. 41. Uzatváram hlasovanie. zamieta sa. 14 proti 13. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 104 za, proti, zdržali sa, overíme to elektronicky. 104. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. zemita sa 13 e, ku 13. 105 za, proti, zdržali sa schválení. 106 za, proti, zdržali sa. Elektronicky overujeme to. 106. Odozdali ste všetci hla, svoj hlas. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 14 ku 12. 107 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 45 za, proti. Nie je to jednoznačné. 45 za, proti. Zdržali sa, schválený. 108 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 46 za, proti. Zdržali sa, schválený. 109 za, proti. Elektronicky hlasujeme o 109. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 14 k 12. 47 za, proti zdržali sa schválený. Kompromisný návrh B za, proti zdržali sa schválený. 110 za, proti, zdržali sa, schválený. 8 za, proti, zdržali sa, Overíme to. 48. Hlasujem elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 16 proti 11. 111 za, proti. Zdržali sa. Elektronické overenie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 15 proti 12. 112 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 49 za, proti. Zdržali sa. Schválený. 113 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 51 za, proti. Zdržali sa. Schválený. 115 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 30 za. Prepačte. 50 za, proti, zdržali sa, schválený. 52 za, proti, zdržali sa, schválený. 53 za, proti, zdržali sa, schválený. 54 a 55 hlasujeme spolu, za, proti, zdržali sa, schválený. 56 za, proti, zdržali sa, schválený. 57 za, proti, zdržali sa, schválený. 58 za, proti, zdržali sa, schválený. E,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 13 ku 12. 1 za, proti, Nevidel som, e, hlasujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zemita sa 15 ku 13. 82 za, proti, zdržali sa, aj toto overím elektronicky. 82. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 16 ku 12. 4 za. Proti. Zdržali sa. Myslím si, že sa zamieta, ale skontrolujme to. Pozmením sa návrh 4. Končím hlasovanie. Zamieta sa 16 proti 12. 6 za, proti. Zdržali sa. Aj toto overím elektronicky. Pozmení sa návrh 6. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 15 ku 13. 84 za, proti. Zdržali sa. Aj toto overím elektronicky. 60, 84, e, prepačte. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 16 ku 12. 7 za. Proti. Zdržali sa. Nie je to jednoznačné. Zase, že je to rovnaká väčšina. Takže je to všetko zamietnuté. Nemusí to tak byť. Hlasujeme o sedmičke. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa 16 ku 11. 85 za. Proti. Zdržali sa. Aj to Skontrolujme. 85. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zabitá sa 16 proti 12. 8 za. Proti. Myslím si, že sa zamietá. 86 za. Proti. Zamietá sa. 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 3 za. Proti Zdržali sa. Zamieta sa podľa mňa. 83 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 87 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromisný návrh B. Kto je za? Pardon, C. Ospravedlňujem sa. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, schválený. 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 80 spolu s ústnym pozmeňovákom za, proti, zdržali sa. Overíme to elektronicky. 80 spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 16 proti 12. 117 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 118 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz e, za, e, záverečné znenie. E, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené 24 hlasmi proti dvom a dvaja sa zdržali. E, blahoželám pánovi spravodajcovi. Nous avons un accord de... A teraz je mm, dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou pobrežie Slonoviny a Európskym spoločenstvom. Celému textu. Takže prvé hlasovanie o dohode. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválené a hlasovanie o stanovisku pani Hautala. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené 26 hlasmi proti jednému. A jeden sa zdržal. Gratulujeme pani Hautala. A teraz správa dohoda o partnerstve odvety rybolov medzi Marockým kráľstvom a EÚ. Správa pani, alebo teda pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže teraz budeme hlasovať o dohode, kto je za, proti, zdržali sa teraz k celému stanovisku, menovite hlasujte. Všetci hlasovali alebo nie, alebo hlasovali všetci. Dobre, hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené 23 hlasmi za, traja proti a dvaja sa zdržali. Gratulujeme pán Fernández. A teraz oddiel 3, tam nie sú žiadne žiadosti o transfery. Pán Ashworth, iné oddiely rozpočtu na rok 2018 Máme 3 žiadosti o transfery, alebo teda 4. Chceli by ste nám niečo k tomu povedať a zhodnotiť to? Ďakujem pekne. Predseda 4 transfery, žiaden z nich, žiadne nemusíme hlasovať. Pre informáciu Európsky auditorský dvor prvý transfer 681 tisíc eur na, pre, na, na nákup pre mobilné stanice pre členov dvora a ich eh, personál a, eh, a, eh, sú tu isté rezervy aj kvôli inflácii. Inflácia bola nižšia, ako sa očakávalo. A druhý transfer dvora auditorov 9,7 milióna eur a to bude Eh, použité na vybudovanie tretej eh, budovy. No a to je hlavne sa platou, podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj keď sa našli ďalšie eh, úspory prostredníctvom najmu vozidel a inými cestami ESVČ. Má jednu žiadosť 2,5 milióna eur. Týka sa to novej budovy vo Washingtone DC, ktorú kupuje ESVČ ale tiež e, transferov na bezpečnosť e, interných zasadnutí a jasli, ktoré vedie komisia na úspory sa našli znížením alebo nižších ako, ako boli predpovedané, ale tiež e, vysokí úradníci odišli a nahradili ich ľudia s nižším platom. No, čo sa týka a ešte ďalej Európsky ochranný úradník na ochranu údajov, podcenil výdavky na budovy kvôli bezpečnosti a potrebe renovácií. Našli sa úspory v rôznych oblastiach. Tento transfer aj predstavuje 200 tisíc eur. A opakujem, pán predseda, žiaden z nich si nevyžaduje hlasovanie a ja odporúčam ich prijatie. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A tieňový spravodajca, chceli by ste sa vyjadriť? Myslím, že nie. Ale áno, nech sa páči, máte slovo. Pán Dos Santos. Pán predseda, dovolte mi povedať, že nebol som eh, úplne spokojný s tým, čo sme dostali a preto sme, eh, som prosil ešte o viac informácií, ale až taký veľmi nespokojný som nebol, aby som s tým nemohol hlas, eh, aby som nemohol byť spokojný. Ďakujem. Ďakujem. Má niekto ešte nejaké ďalšie pripomienky? A nie, tak tieto transfery, tieto prevody budú, sú schválené, nie sú žiadne námietky. A slovo teraz dostane Monika Holmajer gratulujem k znovu vymenovaniu za všeobecnú spravodajkňu k telu 3 rozpočtu na rok 2020. A ďakujem, gratulujem tiež pánu Maňkovi, ktorý je spravodajcom pre ostatné oddiely. Takže máte slovo k otázkam nehnuteľnosti e, pretoria, o ktorej sme nedávno hovorili. Úria. Takže ide vlastne o budovu v Pretori. Tam zasťahovanie no, bolo potrebné preto, že tam boli nedostatočné bezpečnostné predpisy, predpisy neboli možné kontroly kontroly osôb, dverí, okien, neodpovedá to štandardným bezpečnostným normám, takisto kontrola automobilov, komunikácia nefungovala, takisto zvyšok budovy nebol oplotený. Okrem toho tam eh, boli potrebné rozsiahle renovačné opatrenia, bolo a nie je to takisto v, nejakej veľmi, eh, v nejakom veľmi dobrom prostredí. No, že, e, Máme 21 ponúk, nová budova e, bola postavená v roku 2035, má 2000, e, cez 2000 metrov štvorcových um, plochy. takisto, má, takisto tam majú byť pre, najaté plochy pre EIB. Nášmu predsedovi sa to veľmi páči, že si to budeme zdieľať, ale Južná Afrika samozrejme je veľmi veľmi zaujímavá oblasť, kde majú všetci e, svoje vlastné zástupenie. Dobre, takže e, náklady na túto nehnuteľnosť je to 2,9 milióna a v konečnom dôsledku tam bolo e, bola, bola sa, sa rozhodlo teda pardon, za veľmi skrátke. Ja si myslím, že toto riešenie je to najlepšie, ktoré nám bolo predložené a pokiaľ sú k tomu nejaké otázky, kto je vlastníkom, môžete si e, môžete, môžete e, sa pozrieť do podkladov e, u mňa v kancelárii a ja návrhujem, aby sme s tým súhlasili. Voulez-vous nous présenter également le... Chceli by ste nám povedať niečo k tej ďalšej budove v Azerbajdžane? To je v podstate e, zvláštne, že tu vlastník doteraz prenajímaných priestorov e, na 11. poschodí e, poschodového domu um, bol toto, to vlastne prenajímaný priestor pre um, ehm, veľvyslanectvá alebo ďalšie finančné inštitúcie ktoré sa v Baku nachádzali. Táto budova v podstate má už 81 rokov, ja, e, sa prejavia na 81 rokov, pardon. Je to vlastne užit, užitková zmluva um, a my my sme mali platiť sumu 5 miliónov a za to um, by sme mohli vlastne byť v tej budove 81 rokov. To sa v podstate už eh, vyplatil z 10. roka, eh, pokiaľ to budeme prenajmať, je to pre mňa eh, osobité, že je to, že to takto robí, že je to takéto, že je to také um, výhodné, ale to, čo sa nám potom hovorilo, povedalo, že v podstate je to tak, my ako rozpočtový výbor nemôžeme sa brániť nejaké veľmi Um, výhodnejšie verzii a chceme byť v Azerbažane zastúpení. Takže mali by, pokiaľ by sme museli odísť čašie, tak by sme uh, dostali um, mesačný, um, mesačnú ažury. To znamená, že to, čo sme za mesiacoch nevyužili, tak to dostaneme uh, z tejto sumy späť. Dôležité je týchto 5 miliónov teraz zaplatiť, preto by som navrhovala, aby sme s týmto celým súhlasili, pretože to stojí z dlhodobej perspektívy, z dlhodobej perspektívy v podstate menej prostriedkov. Des observations? Ďakujem pekne, má niekto nejaké pripomienky? Nikto? Dobre, takže budeme postupovať menovitom hlasovanie. k pretorii najskôr. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené a bolo to schválené 12 hlasmi proti jednému. Dva sa zdržali. Druhé hlasovanie k Azerbajdžanu. Hlasovanie je otvorené. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené 14 hlasmi, 14 hlasmi za, jeden hlas proti a dvaja sa zdržali. Nie sú tu žiadne ďalšie správy o nehnuteľnostiach. Monika Holmajer, potvrdzuješ, nie je tu žiadne ďalšie oznámenie. Alebo áno, nech sa páči. Snažíme, snažíme eh, sa eh, zistiť, že to je skutočne eh, vecne opravnený za tým, za tým ambasádom v Moskve. Máme nejaké meno, ale toto sa skrýva s nejakými dvoma ďalšími firmami a nevieme, či je to skutočne ten, ktorý je ekonomicky opravnený. Takže ja by som poprosila pána predsedu, aby ste za, na tom ešte popracovali, pretože zdá sa, že je to nejaká taká kravicová konštrukcia a my chceme skutočne vidieť toho ekonomického opravenia, to znamená nie len e, meno toho, kto sa hrá na šéfa vpredu. Mais ce sont des, pou, des, des poupées russes. Mm. Mm. To sú tie matriošky. Áno. To je SROčka z, Cypra, z Cypru, je za tým právnická kancelária a dve ďalšie firmy a oficiálne ten, kto žije na Cypre, ten údajne je oprávnenou osobou, avšak nie sú k tomu žiadne dokumenty, ktoré by nám niekto mohol predložiť, čo je skutočne zaujímavé. My sa ešte skúsime nejak dopýtať, pretože tam za tým ešte ďalšie tri firmy a tam vystupuje ako riaditeľ. My chceme kto sú, vedieť, kto sú majiteľi alebo tie oprávnené osoby. Dobre, takže povedeme vyšetrovanie k tejto téme. Ja podporujem vašu požiadavku, pretože parlament nemôže byť podozriví zo spolupráce s osobami, ktorí sú za rozpočtovú optimalizáciu alebo daňovú optimalizáciu. E, európsky parlament nemôže byť zapojený do, takejto, do takéhoto do takéhoto systému a každý európsky štát je model integrity a transparentnosti, to povedal pán Juncker, všetky európske inštitúcie. Dobre, takže ak nemáte žiadne ďalšie otázky v rámci bodu rôzne, tak navrhujem, aby sme no teda upresňujem, že sme končili náš program a ešte pripomínam, že 13. decembra 2008 sa uskutoční spoločná schôdza výborov, výborov pre rozpočet a kontrolu rozpočtu pre právny štát a výbor pre rozpočet a hospodárske veci pre Invest EU. No a čo sa týka nášho výboru, ten bude opätovne zasadať budúci rok 23. a 24. januára 2019. Tento rok sa už uskutoční iba spoločné zasadnutia výboru. A keďže vo štvrtok do obeda tam nebudem, tak už teraz vám želám šťastné a veselé Vianoce a chcem vám povedať, že si zaslúžite túto vianočnú prestávku. Ďakujem pekne, zasadnutie je ukončené.